Chers collègues, mesdames, messieurs, on va commencer. Dámy a páni, začneme dnešným e, zasadnutím. Máme tu najprv e, vypočutie. Máte v programe e, aj napísané, že budeme hovoriť o téme vedecké a univerzitnej kariéry žien a problém skleného, skleného stropu. Ešte v novembri 2014 nám Biro schválilo tento E, toto vypočutie. A teší ma, že tu máme k dispozícii štyroch expertov, ktorí vystúpia a ktoré vystúpia. Pani Elisa Rankur z mimovládky Green Light for Girls z Belgicka, ďalej Mirjana Nedovič z College of Applied Sciences, Vladoslav e, Ružička vo Vukovare v Chorvátsku, ďalej pani Estrela Montes López z oddelenia e, z fakulty sociológie na teda z katedry sociológie na univerzite Salamanke a potom Presko, ktorý je e, zastupcom DG Výskum a inovácie na Európskej e, komisii. Dúfam, že som to všetko teda dobre prečítala. Určite e, nám dáte veľa informácií k tej iniciatívnej správe, ktorá má rovnaký nadpis. Pani spravodajkynia bohužiaľ tu momentálne nie je, ale e, v každom prípade e, vaš, ich zastupcovia tu sú, takže nech sa páči pani Rankur ako prvá. Thank you. It's an honor to speak on this subject. Ďakujem, teším, že môžem túto tému vystupovať. Mám e, vedu veľmi e, rada. E, je to naozaj veľmi zaujímavá téma, ktorej sa plnotne venujem a odkedy som bola ešte malým dečatkom, už som vedela, že aj matematika, aj inžinierstvo, aj veda, že to všetko bude súčasť môjho života. Potom, čo som si prečítala knižku o inžinierstve a e, bola to knižka od e, Lillian Gilbreth, ktorá písala o ženách v inžinierstve, tak e, chcela som odvtedy, keď som to čítal v 12 rokoch, stať sa takouto vedkynou, inžinierkou e, a bol to môj sen a e, v 19 rokoch sa mi to aj podarilo dosiahnuť to som mala vtedy e, prvé zamestnanie v oblasti inžinierstva a odvtedy stále sa venujem či už vedie alebo matematike alebo inžinierstvu. Ale samozrejme vždy e, platí, že treba prekonávať rôzne prekažky, keď chceme dosahovať nejaké ciele. A v môjom prípade napríklad to znamenalo, že učitelia a iní mi hovorili, že na to nie som e, dosť dobrá, e, aj som tomu verila. Samozrejme aj na univerzite boli ľudia, ktorí si mysleli, že, že ich nedokážu kvalitne pôsobiť v oblasti vedy. Vždy sa ma na to pýtali, či naozaj potrebujeme ženy v inžinierských skupinách. E, musela som e, napríklad e, aj vidieť rôzne grafity, nápisy, ktoré hovorí o tom, že ženy tam nepatria a nie je to až tak dávno. Ľudia mi hovorili, že som feministka, ako keby to bola nejaká nadávka a hovorili mi, že som dostala danú prácu iba preto, že som žena a to bola moja prvá práca v oblasti inžinierstva, vtedy som bola veľmi z toho nadšená, mala som teda prvú, prvú prácu a vrátila som sa eh, k tej skupine ľudí, inžinierov, vlastne kolegov, povedala, eh, povedala eh, som im, že mám teda prácu, oni mi povedali, no to je určite veľmi príjemný pocit, dostala si ho preto, alebo ju, lebo si žena a nedávno som mal skvelú pracovnú príležitosť, išla som na pohovor e, tu nedaleko pár minút od parlamentu a e, tretinu toho pohovoru som hovorila o kariére môjho manžela a o tom, e, či budeme mať deti a tak ďalej. A to bola popredná vedecká organizácia. To ešte som z tých úspešnejší. To sú samozrejme iba isté anekdoty a nie je to niečo, čo definovali e, moju, moju kariéru, môj život, ale vytvorilo to v každom prípade nejaké prekažky, aj keď možno boli dočasné. A e, boli to veci, e, kvôli ktorým som možno niekedy ustúpila, bola taká defenzívnejšia a napriek tomu ale som sa rozhodla, že sa mi podarí uspieť e, v tejto E, oblastiach. Že môj príklad je ešte relatívne dobrý, ale existuje veľa štúdí a štatistik, ktoré hovoria, že e, situácia vôbec nie je dobrá. Napríklad vedecké kariére, kariéry e, zo strany žien nie sú vo veľkej miere um, akceptované. Napríklad Eh, máme tu situáciu, eh, kedy v istých eh, vekových skupinách deťom, alebo teda konkrétne dievčatám, klesnú mie, nejaká, nejaká miera sebavedomia. Keď má dievčatko 11 rokov, tak má pocit sebavedomia na 75% a v, pri, vo veku 15 rokov už je to iba 55%. Iba 20% žien, ktoré majú titul z tejto oblasti nakoniec aj e, pracujú v tejto oblasti. A pokiaľ ide o študentov, tak pri inžinierstve je iba 16% žien a potom, e, keď e, sa dostanete do miestnosti 25 inžiniermi, iba 3 tam budú ženy. V Európe iba 30% výskumníkov sú ženy a menej ako 10% mladých dievčat v Európe vôbec rozmýšľam tým, že by sa stalo Eh, vedkyňami a jedno z troch dievčat v rozvojovom eh, svete sa do veku 18 aj vydajú a tým pádom eh, už ďalej neštudujú a nerozvíjajú svoju kariéru. Takže vďaka týmto a podobným štatistikám ja som tiež v posledných rokoch sa chcela viac venovať práve pozbudzovaniu dievčat, aby sa venovali vedeckým kariéram a v posledných rokoch sme takýmto spôsobom kontaktovali viac ako 10 tisíc e, detí, dievčat e, v piatich, na piatich kontinentoch, aby sme im hovorili o tom, že veda je zábavná a zaujímavá, zaujímavá a na základe našich snách e, až 94% dievčat, ktoré sa zúčastnili takéhoto podujatia, povedali, že zvažujú alebo že to podujatie ich pozbudilo v smere zvažovania e, aj vedeckej kariéry. Máme tu rôzne dievčate, ktoré, e, dievčatko, ktoré v 12 e, rokoch už pri, vytvorilo aplikáciu. Máme tu ďalšie dievča, ktoré teraz študuje civilné inžinierstvo a predtým vôbec ani nerozmýšľal nad univerzitnou kariérou, kým sme sa k nej dostali my. Ďalšie dievča, ktoré bol prijaté na najlepšie univerzity na svete. Mnohí aj rodičia nám píšu, že sú veľmi vďační za to, že sme e, vedu priniesli istým spôsobom do života e, týchto e, dievčat. A čiže podarilo sa veľa, ale samozrejme ešte máme aj veľké výzvy pred sebou. A chcela by som tu spomenúť nejaké myšlienky, ktoré by možno mohli viesť k ďalším aktivitám, aby sme bojovali proti tým prekažkom, ktoré stále musia ženy preka- prekonávať aj v obchode alebo v biznise a teda konkrétne aj vo vedia. Teraz vám chcem ukázať taký klip, ktorý hovorí o tom, čo to znamená byť desaťročným dieťaťom v súčasnosti. Hovorí zase o tom sebavedomí.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 práve v tomto sebavedomí. E, hovorili sme o tom, že 10-ročné, 11-ročné dievča si naozaj verí na 75%, ale o pár rokov na to je to zrazu iba 55%. A možno e, neviem, tak keby sme sa my spýtali, ako, a do akej miery máme, do akej miery máme sebavedomie, možno to percento by bolo ešte nižšie. Takže prvá úloha je mať sebavedomie tej 10-ročnej, e, to 10-ročného dievčaťa. A Otázka je, aké organizácie podporujú tzv. vzdelávanie STEM, STEM. E, to sú tie vedecké, technické a inžinierské a matematické e, oblasti. Čiže možno e, podporujeme e, dievčatá tým, že e, pripravujeme rôzne, rôzne e, programy e, rôznych stáží práve v týchto oblastiach pre e, študentov na základnej škole a potom aj na strednej, na vysokej samozrejme. Väčšiu e, súťaživosť, pokiaľ ide o vedecké inovácie pre deti v rôznych vekoch. E, takisto dôležité, aby veda bola interaktívna, aby bola taká praktická, aby bola zmysluplná na všetkých úrovniach e, vzdelávania. Aby teda vzdelávanie e, bolo e, práve rie, rie, rie, takýmto smerom. Treba si povedať, prečo uh, sebavedomie dievčaťa uh, klesne po istej vekovej hranici a naučme tieto dievčatá, že všetko uh, je možné, preto my hovoríme Green Light for uh, Girls, to je taká prvá veľká oblasť. Druhá oblasť, to sme my. Uh, teda, aké aktivity môžeme vykonávať uh, my všetci, čo tu e, sedíme. Napríklad mali by sme budovať naše e, vlastné zručnosti, aby sme e, zabezpečili to, že žiadne prekažky nám nebudú reálne brániť našej kariére. Môžeme si vytvoriť profesionálnu sieť v rámci spoločnosti, aj v našom regióne, aj v našom sektore. Eh, naďalej sa treba vždy vzdelávať, učiť sa nové zručnosti, nové témy a nakoniec učiť sa aj prostredníctvom učenia druhých. A potom samozrejme vždy, keď sa vyskyt, nejaká príležitosť, eh, reagovať na ňu pozitívne v prvom rade. Eh, ak je nejaká prekažka pred nami, musíme sa snažiť ju odstrániť bez hľadu na to, aká prekažka to je. A všetci môžeme tiež e, poskytovať informácie aj pre iné organizácie. Môžeme spolupracovať s firmami, s organizáciami, aby povzbudzovali ženy v rámci líderstva, aby pochopili, že nejde o čísla, nejde o kvóty, ale ide o budovanie zručnosti a o e, vytváranie rovnakých e, príležitostí. Vytvárajme formálne a neformálne siete v podnikoch, vyhodnocovanie platu alebo mzdy na základe trhových e, referenčných hodnot, ktoré sú rodovo neutrálne. E, majme také politiky, pokiaľ ide materskú alebo rodinnú dovolenku, aby to fungovalo aj pre e, jedného aj druhého rodiča. A proste moja predstava je taká, aby osoba, aby žena vo vede tam bola nie preto, že splňa nejakú kvotu, ale preto, že ľudia vedia, že má tam svoje miesto a že je e, dôležitá. Čiže ja hovorím, nestačí e, iba e, prelomiť alebo preraziť e, danú e, daný ten sklenený strop a treba ho úplne zničiť. Dobre, ďakujem pekne. Ten sen je určite aj náš, preto tu o tom dnes e, hovorím ešte. Predtým, ako vystúpi do rečnička, chcem e, privítať, máme tu 4 navštevníčky alebo navštevníkov eh, z Južnej Koreji, z eh, Inštitútu pre rodovú rovnosť, takže vítajte medzi nami. A ďalej vystúpi pani Mirjana Hnedovič z Chorvátska, nech sa páči. Eh, odnosno eh, téma je strop. Hovoríme o eh, sklenom stope, o postavení žien v rámci vedy. Sklený strop je termín, ktorý definuje situáciu, kedy sa žene bráni v jej ďalšom vedeckom postupe. V termínoch eh, spoločnosti eh, sa tým myslí eh, spoločnosť, ktorá bráni ženám, aby zaujali takéto vyššie pozície. Lepšie pracovné miesta patria mužským kolegom, ktorí veľmi otvorene preukazujú a prejavujú svoje ambície a vedomosti. Miesto ženy v spoločnosti vyjadruje aktuálnu sociálnu situáciu v spoločnosti. Uskutočnila som prieskum, kde som sa snažila získať údaje o rovnoprávnom zaobchádzaní žien a mužov, respektíve sú, sústredila som sa najmä pokiaľ ide o rodovú rovnosť v vede. Situácia nie je vyvážená v Chorvátsku. Ženy sú síce lepšie e, vzdelané ako muži, ale ich e, pozícia vo firmách je zanedbateľná. E, prevláda stereotyp, kde vedúce funkcie majú muži a v tomto reálnom svete prakticky pre ženy miesto nie je. Pojem skleného stropu v literatúre e, sa spomína, a okrem toho sa spomína e, aj e, slovo labyrint. Labyrint e, znamená, že niektoré ženy s vynaložením veľkého snaženia sa dostanú na vysoké pozície, ale neudržia sa na nich dlhú dobu. A tento trend je potrebné zmeniť a preto je potrebné hovoriť o týchto neviditeľných bariérach, o tomto sklenom strope, ako je možné ho prekonať, respektíve rozbiť. Pracujem na univerzite v Chorvátsku a táto inštitúcia vzdelávacia vo svojej dlhoročnej histórii mala len jednu jedinú rektorku. A to odzrkadľuje aj situáciu, že top manažery sú väčšinou eh, muži mm, Pohlavná diskriminácia je síce e, vylúčená, e, to sa domnievajú muži, ale aktuálna situácia a údaje e, poukazujú na pravý opak. Situácia sa síce pomaly mení, avšak nie je toho ešte, nebolo urobené ešte dosť, aby sa zmenila celá situácia v súvislosti s postavením žien nesmie existovať rodová diskriminácia, však štatistiky ukazujú, že v oblasti e, vedy a techniky ešte stále existuje mužská lobby, e, ktorá nedáva e, prednosť a možnosti rozvoja pre ženy. 10 až 20 len vedkyň máme v Chorvátsku pomedzi celej našej vedeckej obce. Je potrebné motivovať eh, ženy, aby sa tiež snažili odstrániť existujúce prekážky. Existujú otázky, akým spôsobom eh, Mm, vôbec vzniká takýto tzv. sklený e, strop. A za e, účelom mm, riešenia tejto problematiky si musíme zodpovedať nasledujúce otázky. Prečo je menej žien na e, vedúcich pozíciách? Po druhé, aj keď ženy sú vyššie vzdelané, prečo sa rovnako nepodielajú na vedúcich pozíciách ako muži? Po tretie, prečo ženy postupujú oveľa pomalšie? Aké sú sú to e, ne, e, tie e, neviditeľné bariéry. Žena je dobrá matka rodiny, avšak mnohí pochybujú aj vedeckých ambíciách. Takže odpoveď na všetky tieto otázky potrebujeme, keď chceme riešiť situáciu skleného stopu. Keď sa pozrieme na situáciu na univerzitách u nás v roku 2013-14, 56,8 žien sa zapísalo na e, štúdium. E, keď sa pozrieme na údaje o absolventoch, je tam väčšina opäť žien. V 2013 viac než 50 e, predstavujú ženy. A rovnaká situácia je aj medzi magistrami, medzi špecialistami, medzi doktorantmi. Ženy tam majú veľmi veľké zastúpenie, okolo 59 pokiaľ ide o doktorantov doktorov vied 54,5 v roku 2013. Takže aj keď ženy e, sú vysoko kvalifikované, majú veľmi malé zastúpenie na riadiacich pozíciách. E, to odzrkadľuje všeobecné podmienky e, v spoločnosti, pokiaľ ide o zamestnávanie žien. Využila som existujúce vedecké metódy, ale využila som aj prostriedky, ktoré ponúka internet internet, kde som skúmala situáciu a postavenie žien na vedúcich eh, pozíciách v rôznych chorvátskych mestách, eh, ako je Vrštar, Osiek a podobne. získala som údaje o eh, dekanských a prodekanských miestach na 11 fakultách v rámci spomínanej univerzity. Zosumarizovali sme e, výsledky a môžeme konštatovať, že ženy majú príliš malé zastúpenie na e, vedúcich pozíciách, pokiaľ ide o tých 11, 11 fakult e, z týchto 10 dekanských miest majú muži, ale na jedinej fakulte, a síce filozofickej fakulte, je dekankou žena. Takže toto je štatistika ktorá naozaj hovorí za všetko. E, je to veľmi znepokojujúce, pokiaľ ide o rovnoprávnosť žien a mužov. Rovnako je to na prodekanských miestach, pokiaľ ide o zastúpenie žien. Hoci situácia je oveľa lepšia. 42% miest prodekanov patrí ženám, 58% mužom. Avšak ani tu nie je rovnoprávnosť v plnom slova zmysle, ale nie je tu až taký veľký rozdiel v e, pozíciách, než je tomu pri dekanských funkciách. Čiže toto hovorí o skutočnosti, že ženy predsa len trochu napredujú, e, pokiaľ ide o riadiace funkcie. E, to je už prvý krok k riešeniu situácie nerovnoprávnosti medzi ženami a mužami. Na záver možno povedať, že evidentne existuje e, tento sklený stop, respektíve pojem labyrint, pokiaľ ide o postavenie žien vo e, vede. Je potrebné postarať sa o to, aby ženy a muži mali rovnaké zastúpenie na všetkých oblastiach verejného a spoločenského života. Majú rovnaké práva, majú mať aj rovnaký prístup k pozíciám. Rak zákon o rovnoprávnom zaobchádzaní s mužmi a ženami bol prijatý v 2008 v Chorvátsku. V 2011 bola prijatá spoločná politika e, rovnoprávnosti postavenia žien a mužov na obdobie 2011 až 2015. Avšak situácia sa nezlepší, ak sa tieto programy nebudú aj skutočne realizovať a transponovať. Takže to, čo je napísané, je potrebné zrealizovať aj v praxi praxi. Zatiaľ tento sklený stop v sústave e, vedy existuje e, je možné e, len sa snažiť intenzívne o rozbitie týchto a odstranenie týchto bariér zo strany žien, pretože muži sami neodstúpia od svojich pozícií, takže ženy musia mať pevnú vôľu a dobre pracovať na Mm, dosiahnutí svojho cieľa, musia si uvedomiť svoju situáciu a musia sa postaviť proti tejto diskriminácii. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ehm, samozrejme, že keďže je to vypočutie budeme mať priestor klásť aj otázky našim cteným hosťom, ale najskôr by sme teda dali priestor ešte zvyšným dvom, aby nám povedali alebo predniesli svoj príspevok. Takže teraz odovzdávam slovo pani Estrele Montes López. pesar de los progresos en materia de igualdad que se han dado eh, v oblasti univerzitného vzdelávania eh, boli dosiahnuté mnohé pokroky za posledné roky, ale naďalej zostávajú aj veľké problémy, najmä pokiaľ ide o prístup k pozíciám, ktoré sú najlepšie platené a sú najviac eh, prestížne, teda vedenie, teda profesorské tituly, E, vedenie katedry, vedenie fakulty a samozrejme aj e, riaditeľstvo alebo e, rektorstvo celej univerzity. Nemám čas na to, aby som teraz detálne hovoril o všetkých jednotlivých bodoch, ale v každom prípade máme k dispozícii rôzne štatistiky a výskumy na národnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré hovoria o viditeľnosti jednotlivých dynamík, ktoré existujú na univerzitách a ktoré škodia prístupu ženám, pokiaľ ide za rovnaké podmienky na jednotlivé e, pozície alebo k jednotlivým pozíciám. Niektoré z týchto výskumov e, vnímajú rod ako viac úrovňový jav a hovoria, že samotní akademici e, vlastne tiež vnímajú túto skutočnosť na rôznych úrovniach. A tieto úrovne e, sú navzájom prepojené, aj keď ich môžeme teda vnímať ako odlišné. Hovorím tu konkrétne e, v mojom výskume o teoretickom rámci e, z Írska, je to taká írska vlastne teória, budem tu teoreticky hovoriť o viacerých konceptoch tohto viacúrovňového koncept, to teda budem spomenúť konkrétne príklady zo Španielska. Takže tri úrovne, o ktorých hovorí e, tento model, je e, e, individuálna úroveň, inštitucionálna a taká kultúrna. Čiže v rámci toho individuálneho, individuálneho úrovne hovoríme o vlastne žene, ktorá z hľadiska rodového nie je vnímaná rovnako ako muži, čiže z hľadiska psychologického vznikajú rôzne interné eh, prekážky, ako sme tu hovorili aj predtým, eh, nedostatočné eh, sebavedomie, pocity viny a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré v niektorých prípadoch znamenajú, že samotná žena sa rozhodne, že nebude súťažiť o niektoré konkrétne pozície alebo že každodenne neuplatňuje svoje práva, ktoré muži si uplatňujú napríklad e, pokiaľ ide o lepšie podmienky e, v rámci profesorských e, pozícií. A aj ženy, aj muži niekedy hovoria, e, vysvet, no, alebo, alebo hovoria, že preto ženy nemajú e, častokrát tieto pozície, lebo ženy samotné sa rozhodli, e, že nechcú vyššiu funkciu, nemajú o ňu záujem. A ja hovorím, áno, niekedy je pravda, že samotná žena to nechce, ale netreba to brať tak automaticky, pretože niekedy to vyplýva práve z nejakých iných faktorov, či už rodinných alebo organizačných a tak ďalej. A teda v tomto e, prípade, keď si uvedomíme, že e, <laughs> alebo keď povieme, že teda problém je v samotnej žene a obmedzíme sa iba na túto prvú úroveň, tak je to atraktívne v tom zmysle, že nemusíme riešiť tie ďalšie dve. Samozrejme, v tom je tá e, pasta, tak povediac. Druhá úroveň, organizačná. O tejto hovoria aj akademici a čiže to uvedené aj v rámci, v rámci štruktúry organizácie, ako, ako je daná organizácia štrukturalizovaná Univerzita je inštitúcia, ktorá nie je rodovo neutrálna v rámci organizačnej štruktúry. E, je uvedená aj e, štruktúra akademickej kariéry ako takej, e, ako bola nastavená. Tiež to nie je rodovo neutrálna vec, pretože akademická kariéra bola nastavená, vytvorená ľuďmi, ktorí mali alebo majú moc a to sú v prvom rade muži. Čiže je to kariéra, ktorá bola nastavená a vytvorená v prvom rade pre mužov prípade Španielska e, hovoríme, že tak aj muži ako aj ženy e, vnímajú e, akademickú kariéru ako kariéru, pri ktorej nie je možné dávať si nejaké prestávky a hovorí sa, že ten, ktorý E, sa tejto oblasti venuje, tak musí sa jej venovať aj v rámci voľného času, či už cez víkend alebo po práci, večer a tak ďalej. Tak sa to bežne vníma. A teda pokiaľ hovoríme o kariére, ktorá, e, si, ktorá neumožňuje nejaké prestávky, tak samozrejme vyplýva e, z toho istý problém v prípade materskej dovolenky pre E, matku. A navyše, pokiaľ potrebujete v tom využívať aj nejaký súkromný čas cez víkendy alebo po večeroch, ak chcete napredovať, tak e, vytvára to tiež e, nerovnosť, pretože tento voľný čas nie je v spoločnosti distribuovaný rovnomerne. To preto, lebo muži naďalej e, nerovnocenne sa starajú napríklad o deti alebo o domácnosť a tak ďalej. Nehovorím teraz o tom, že ženy pracujú e, proste polovičný úvezok a muži e, celý úvezok. Skôr hovorím o tom, že e, po práci ženy nemôžu toľko e, času e, ako muži venovať e, týmto ďalším povinnostiam, e, pretože e, majú ten čas vyplnený inými aktivitami. A pokiaľ ide o ženy, ktoré už sú matky, tam je to veľmi e, špecifická situácia, pokiaľ ide o zladenie e, materských povinností a pracovných povinností. Naozaj e, sú to situácie, kedy je z toho, no, z toho vyplýva veľký stres, úzkosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o organizačnú štruktúru, treba pamätať aj na procesy získavania alebo náboru konkrétnych zamestnancov E, pretože sú to otvorené a konkurenč, alebo konkurenčné procesy, ale nie vždy sú naozaj až také otvorené a nie až také e, súťaživé v realite, tak ako e, je to napísané na papieri. Máme viaceré štúdie, ktoré hovoria o príkladoch toho, akým spôsobom sa napríklad manipulujú profily, akým spôsobom sa vlastne dosahuje to, že osoba, ktorá je, o ktorej rozhodnuté, že bude prijatá, e, tak je to mm, tá, ktorá podporí existujúcu e, štruktúru moci, ktorá už v danej e, katedre existuje. Pokiaľ ide o organizačnú kultúru, tak tam samozrejme na scénu predstavujú rôzne vzťahy, rôzne praktiky, rôzne správania, vzťahy teda medzi ľuďmi, ktorí v tej organizácii pracujú. A táto e, organizačná kultúra tiež nie je na Eh, prospech žien. Hovoríme o tzv. mikropolitike, teda to sú isté vzťahy, ktoré existujú medzi osobami, ktoré tvoria súčasť organizácie a v rámci týchto vzťahov sa v prvom rade títo ľudia snažia chrániť sami seba v rámci súťaže s ostatnými. A teda v rámci tejto mikropolitike hovoríme napríklad o sile rôznych sociálnych sietí, eh, kde sa vytvárajú E, proste vzťahy medzi ľuďmi, ktorí majú podobné charakteristiky, ženy majú väčšie e, problémy dostať sa do takýchto e, sietí, pokiaľ sú to mužské siete a chcem povedať, že muži sú tí, ktorí majú moc, ktorí majú tie prestížne pozície a teda toto je výsledok. Samozrejme v rámci mikropolitiky existujú aj ďalšie spôsoby správania, ktoré vyčlenujú niekoho. Jedna vec je mačizmus a diskriminácia na univerzite, ale tento mačizmus e, e, sa tiež nejakým spôsobom e, vyvíja. A potom sú tu rôzne očakávania, e, ktoré sú od e, žien napríklad e, očakávané. Napríklad e, e neočakáva sa od žene, že bude v rámci nejakých verejných e, vystúpení dobrá alebo v tej verejnej sfére dobrá, takže keď sa to od nej neočakáva, tak znamená to, že sa spochybňuje možnosť alebo schopnosť takto pôsobiť a tak ďalej. A potom sú, sú tu otázky dvojitých štandardov v rámci e, hodnotení. Napríklad, kto hodnotí, ako hodnotí e, danú osobu, e, nejednoznačnosť, nedostatok transparentnosti pri výberových konaniach. To všetko znamená, že je možné tie body, tak povedať, prideliť tým kandidátom, my, ktorých my reálne chceme vybrať a toto sa týka najmä E, žien, pretože opakujem ešte raz, tí, ktorí majú moc, sú e, v súprvom rade muži a tí e, sú v pozícii, kedy sa od nich vlastne očakáva ako keby menšia snaha investovať do ich akademických kariér. Potom je tu ten tretí, tá tretia úroveň, to je tá inštitucionálno-kultúrna a ako som povedala, od e, žien sa očakáva v tejto oblasti, e, dá sa povedať, menej, e, dá sa povedať, že od mužov sa v tejto oblasti očakáva vlastne väčšia snaha, väčšie výkony a napriek tomu, že niektoré ženy nechcú byť matkami, respektíve niektoré chcú byť matkami, ale nechcú opustiť e, akademickú kariéru, tak sa očakáva, že budú sa menej snažiť v práci a potom, keď bude nejaká možnosť e, výberu nejakého kandidáta, tak sa skôr vyberie muž ako žena. A samozrejme tie pracovné povinnosti doma, tak povediať správodcovné, tie tiež majú istý dopad na disponibilitu e, žien v daných situáciách. Samozrejme, ženy sú jediné, ktoré môžu porodiť, ale rovnako muži ako aj ženy sú rodičia a táto istá kategória, e, byť matka, byť e, otec, nemá rovnakú implikáciu v akademickej kariére. Teda snažila som sa teraz poukázať na to, že e, táto celá téma má niekoľko úrovní a sú to práve tie, o ktorých som hovorila. Je veľmi náročné ten inštitucionálny, tú inštitucionálnu úroveň nejako meniť, ten inštitucionálno-kultúrny level, pretože ten vlastne hovorí aj o tom, e, prečo ženy stoja pred týmto problémom. Ale na je organizačnej úrovni konať môžeme vytvoriť eh, takú akademickú kariéru, ktorá nebude obmedzovať ženy. Budeme podporovať transparentnosť pri procesoch eh, výberu, budeme zabezpečovať, aby e, dochádzalo k väčšej rovnosti, aby nedochádzalo k situácii priamo alebo nepriamej diskriminácii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. K tým záverom predpokladám, že sa dostaneme ešte aj v rámci našej e, diskusie pretože to je to najdôležitejšie asi aby sme si povedali čo s tým robiť pretože ten stav poznáme v našich krajinách takže ja odovzdám slovo teraz našemu poslednému hosťovi pánovi petrovi drolovi a po ňom dám slovo pani le grip a samozrejme aj ďalším ktorí budú chcieť sa zapojiť do diskusie. Thank you very much. Good afternoon. Ďakujem pekne, príjemné popoludnie. To, čo sme si dotela vypočuli, veľmi rezonuje s tým, čo sa objavilo v našej analýze. Všetci, všetky tri rečničky uviedli podobné fakty a op- pak je to pre mňa šokujúce, najmä to, čo ste vy spomenuli, vaša skúsenosť z pohovoru do práce ja si myslím, že e, naozaj má opodstatnenie to, že sme šokovaní a že budeme následne niečo s tým robiť. E, ja e, sa napojím na to, ako ste vy spomenuli, to, že ste v sebe objavili veľmi skoro vášeň pre vedu, ja som na prvé počutie sa zalúbil do Európskeho integračného projektu a práve preto je rovnosť e, pohlaví tak dôležitá. Ak si pozriete oblasť výskumu a vývoja, ktorá je veľmi dôležitá pre naše ekonomiky a pre našu spoločnosť, pre e, hospodárske a sociálne hodnoty, pokým nevyužijeme plný potenciál, ktorý máme v Európe, tak môžeme povedať, že si nerobíme svoju prácu dobre. V skutočnosti máme pretrvávajúcu nerovnováhu a pretrvávajúcu um, nerovnosť na základe uh, čísel z pracovných dokumentov. Bohužiaľ, všetky čísla sú správne. Rád by som len niečo doplnil. Vy ste spomenuli 46 žien, ktoré sú, skončia, e, skončia štúdium, vysokoškolské, e, vysokoškolské štúdium z PHD, 10% sú rektorky a tie príklady, ktoré sme si vypočuli od vás, toto je práve ten európsky priemer. Jedna z desiatich rektorov je žena. Tak e, čo vlastne urobíme za EÚ v tejto veci? Vy ste už uviedli jeden bod a síce, že by sa mala zakotviť téma žien v tejto oblasti, ktoré sa nachádzajú v problematickej situácii. Áno, my sme sa snažili vyriešiť túto otázku a síce cestou inštitucionálnej zmeny, pretože dôležité je to, ako inštitúcie naložia s gendrovou rovnováhou a rovnosťou. Poprvé, e, naše dôležité body, inštitucionálna zmena, po druhé, práca na kariérnych e, perspektívach, vy ste sa tomu venovali, po tretie, toto je aspekt, ktorý e, sa nezohľadňuje vždy v plnej miere a síce dôležitosť gendrového výskumu, aby sme z neho mali dobré výsledky, teda inštitucionálna zmena. Toto súvisí so zmenou kultúry a s odstranením inštitucionálnych bariér. Počuli sme mnohé o kultúrnych bariérach, napríklad skvelý príklad grafity, ale rovnako aj inštitucionálne bariéry. Spomenuli ste netransparentné výberové konania. Áno, to je absolútne správne spomenuté chýbajú otvorené výberové konania. Toto je veľmi dôležité v dosiahnutí um, gendrovej rovnováhy. Čiže o čo my žiadame s ohľadom v kontakte s inštitúciami, aby e, sa vytvárali plány e, rodovej rovnosti ktoré by zahrňali aktuálne zisťovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti v inštitúcii a potom sa to vyhodnocuje a monitoruje. To je veľmi jednoduché. V súčasnosti v Európe máme e, zisťovanie, prieskum a vieme, že asi jedna tretina inštitúcií má už plány rodovej rovnosti. To je dobrý začiatok, ale bohužiaľ nie je to zatiaľ dostatočné. Druhá vec, ktorú robíme, v, v snahe zabezpečiť inštitucionálnu zmenu, a to je financovanie, aby sa financovali plány a aktivity v rámci plánu rodovej rovnosti. Doteraz eh, tak bolo pokrytých 17 inštitúcií. Je veľmi dôležité, aby tieto inštitúcie rozširovali um, techniky overenej um, osvedčenej praxe. A na záver, spolupracujeme s členskými štátmi a aktérmi vo vedeckej sfére. Máme vedecký projekt European Research Area a to je myšlienka najlepšieho využitia našej skvelej európskej diverzity, dosiahnutia efektívne fungujúcich výskumných systémov, ktoré by zabezpečili výskumníkom slobodu. Rodová rovnosť je v tomto dôležitým aspektom. Pred asi dvoma týždňami sme jednohlasne v členských štátoch schválili cestovnú mapu, ako by sa mali dosahovať ciele projektu European Research Area. A Plány rodovej rovnosti sú dôležitým prvkom v rámci tejto cestovnej mapy a veríme, že sú to dôležité prvky na zabezpečenie zmeny a na dosiahnutie vyšších čísiel, ako je súčasných 35 inštitúcií, ktoré už majú plán rodovej rovnosti. Teraz mi dovolte načrtnúť druhý prvok našej stratégie a to je rozhodovanie. 18 členských štátov má, má e, systém kvót pre zastúpenie žien v inštitúciách, orgánoch, alebo ide o ciele, ak to nie sú kvóty. Spomenuli ste aj určité právne akty, ale vieme, že toto právo nie je dostatočne um, silné. Je celkom jednoduché podliesť tú právnu latku. Čiže čo zistujeme? Funguje právo, z kombinované s finančnými impulzmi a dobrými stratégiami. Takže taktiež nabádame členské štáty, aby používali naše príklady, pretože my máme e, skvelý výskumný systém um, Horizont 2020 s celkom dostatočným rozpočtom. Tento používame taktiež na to, aby sme robili reklamu um, kariérnym e, postupom pre ženy v rámci vedeckej sféry. Celý tento projekt je um, založený na um, porovnávaní v rámci rovnakej skupiny osôb. Používame prístup ex equo, čiže tam sa potom dáva preferencia projektu, ktorý má zastúpený prvok rodovej rovnosti v rámci e, zapojenia výskumníkov. Toto je dôležitý nástroj a taktiež žiadame výskumné konzorcia a fondy, aby vytvárali plány rodovej rovnosti a zapojili ich e, do výskumov témy rodovej rovnosti, pretože ide naozaj o dôležitú tému. Teraz e, jedno e, zo pár slov e, k, rodovým projektom. Tieto zohľadňujú rozdiely medzi pohlaviami pri výskume. Ak nezohľadňujete vo vašej práci veľmi dôležité rozdiely, ktoré medzi mužmi a ženami existujú, ako pristupujú k svojej autonómnosti, tak v tom prípade ten výskum nie je správny. Toto bol len jeden z mála príkladov. Myslím, že by sme na to mali naďalej myslieť. Taktiež si myslím, že by sme sa mali zamerať, a vy, vy ste práve spomenuli ten aspekt vzdelávania. Je veľmi dôležité, aby sme mali um, vzdelávanie aktuálne. Mali sme skvelý projekt, ktorý sa volal po francúzsky Le Men à la Pat, čiže išlo o reálne um, výsledky, reálne aktivity. Snažili sme sa dosiahnuť rodovú rovnosť aj v rámci tohto projektu. A ešte predtým, než prejdem k záveru svojho vystúpenia, niekoľko slov o dôležitosti podnikateľskej sféry. Ženy výskumníčky môžu byť skvelými podnikateľkami. Ak sa pozriete na rodovú rovnosť v rámci podnikateľskej sféry, je to ešte horšie než vo výskume. My sme vymysleli cenu pre ženy výskumničky, ktoré sú zároveň podnikateľkami, ktoré založili firmu a sú aspoň spolumajiteľkami, majú aspoň 10 zamestnancov a venujú sa e, výskumne intenzívnej činnosti. Vytvorili sme tak e, skvelú, um, skvelý vzor. Cena už e, bola udelená, v poslednom kole udeľovania ceny sa nám podarilo nájsť niekoľko úžasných príkladov žien, ktoré fungujú na trhu, sú výskumničky, ale zároveň sú ekonomicky úspešné. Bohužiaľ, progres je veľmi pomalý, e, musíme urobiť viac a môžeme urobiť viac a je veľmi dôležité v našej spoločnosti a v našej ekonomike, aby sme odkryli a využili plný potenciál, mali by sme sa sústredovať najmä na inštitucionálne zmeny a je naozaj e, aktuálne, že sa venujete tejto téme, pretože nastávajúce luxemburské predsedníctvo na rade si stanovilo rodovú rovnosť ako jednu z tém pre svoj prvý neformálny summit v júli. Ak sa vaša správa objaví do tejto doby, tak to bude skvelý doplnok týchto úvodných rokovaní a ja rád doplním ešte ďalšie údaje, ak si to budete prijať. A ešte rád by som citoval Žána Moného, jedného zo zakladateľov EÚ. Ja to poviem po francúzsky. Nič sa nedeje bez mužov alebo bez eh, ľudí, ale myslím si, že tam chýba povedať, že sa nič nestane bez žien, nič sa neudeje bez žien, ale ja si myslím, že my sa musíme naozaj venovať inštitucionálnemu aspektu. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli e, pani poslankyňa Le Grip tu nie je, čiže by som nechala priestor v prvom rade tieňovým spravodajcom, ktorí by mali záujem vystúpiť k tomuto verejnému vypočutiu. Za SND máme e, pán Dansila potom poznačím si aj ďalšie mená, potom eh, za GUE eh, pani Valina a za zelených eh, pán Sebastian. Takže nech sa páči, odozdávam slovo SND. După cum am auzit, conform studiilor ako sme už počuli, v súlade e, so súčasnými štatistikami môžeme všetci súhlasiť s tým, že ženy sú nedostatočne zastúpené v dôležitých ekonomických oblastiach a sociálnych aktivitách, ako je napríklad výskum a vývoj, decizívna sféra. A v zásade sa dá povedať, že nedosahujú najvyššiu priečku na kariérnom rebríčku. E, poznáme tisícky ľudí, ktoré sú skvelé výskumníčky, avšak musia sa potýkať s nepre, nepredstaviteľnými bariérami, tak ako to spomenuli pred, e, predrečníčky. Mnoho mladých žien e, sa snaží naštartovať výskumníckú kariéru, avšak Nedarí sa im to v plnej miere. Ženy sú v súkromnom, ale aj vo verejnom výskume nedostatočne zastúpené. A ako ste už uviedli, existuje pomyselný sklený strop, ktorý zabraňuje kariérnemu postupu žien, najmä vo vedeckej oblasti. Ak však zohľadníme dôležitosť výskumu a vývoja, vo všetkých európskych politikách a ak zohľadníme, že je to jeden z hlavných problémov v spoločnosti a že ľudstvo viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vedu, rada by som položila otázku. Akú stratégiu si myslíte, že by sme mali použiť, čo sa týka vzdelávacích politík a ako by sme sa mali snažiť spolupracovať s členskými štátmi, aby sme vyslali impulzy ženám, aby sa snažili dosahovať kariérny rast? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Čiže nech sa páči, na tú otázku môžete odpovedať hostia jednotliví, ktorí máte záujem samozrejme. a great question. Je to skvelá otázka, najmä to, ako môžeme dosiahnuť zmenu vo vzdelávaní, pretože toto zmení potom našu budúcnosť. Ako už bolo spomenuté, jeden z kľúčových bodov je, aby sme zabezpečili, že vedecké vzdelávanie sa začne čo najskôr, a aby to bolo tiež podľa možnosti čo najinteraktívnejšie, naši učitelia eh, by eh, mali v triede poukazovať, prispôsobovať sa eh, problematike rodovej rovnosti. Ja viem, že máme spojené triedy chlapcov a dievčat spolu. Ja si nemyslím, že by sme mali deti oddeľovať ale ehm, niekedy vidíte tie rozdiely, že do určitých konverzácií dievčata veľmi ťažko zapojíte, takže toto by sa malo zohľadniť. A ak by ehm, pedagogickí pracovníci tomuto rozumeli, tak určite by sme týmto spôsobom mohli zabezpečiť progres, mali by sme zabrániť, aby ktokoľvek bol ehm, penalizovaný a aby všetci boli povzbudení. Ďakujem. No, I can only, thank you, I can only... Ďakujem pekne. Ja to môžem len počiarknúť a taktiež dôležitosť vzdelávania pedagógov. Máme fantastické modely. Viete, že kompetencia EU v tejto oblasti nie je až taká veľká, ale máme skvelé modely vzdelávania pedagógov. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sa zohľadnili aj stereotypy, ktoré sú prítomné v oblastiach, kde by ste ich možno neočakávali. A zdá sa, že dievčatá, tak ako ste vyspomenuli, strácajú seba vedomie v určitom veku, nie sú napríklad dobré vo filozofii. Čiže nejde len o technické odbory alebo matematiku. Treba spomenúť aj sociálne vedy. Môžem naozaj len doplniť aj z vlastnej skúsenosti aj na Slovensku, na niektorých školách um, bol tento projekt uh, La main à la patte, o ktorom hovoril pred chvíľočkou pán Dröll. A naozaj uh, deti boli oveľa viac motivované učiť sa aj predmety, ktoré by ich ináč nezaujímali. Čiže je veľmi dôležitý spôsob, akým sa vyučujú tieto predmety. A vtedy aj tie dievčatá sa v tom nájdu a nemajú pocit, že však tá fyzika, chémia, že to sa ma netýka, to je také chlapčenské. Čiže tieto uh, výmenné alebo tie skúsenosti ktoré si môžeme vymeniť medzi krajinami myslím si že sú veľmi cenné a naozaj odporúčam e, program konkrétne aj tento la main à la patte. E, teraz by som odovzdala slovo ďalšej tieňovej spravodajkyne pani poslankyni valina de la noval nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, tá téma je veľmi zaujímavá. Mám jednu otázku na pani Estreja, pokiaľ ide o práve tie univerzitné prostredia. Ja som nedávno čítala e, vlastne jednu prednášku od Margarita Sala. Ona hovorila, že keď ona začala e, v prvej práci ako výskumníčka, tak šéf jej povedal, že musí jej dať niečo také jednoduché na prácu, pretože to je žena. Aha. <clears throat> chcem sa spýtať, prečo v rámci univerzitného prostredia sa ráta s tým, že žena je menej e, schopná alebo menej odhodlaná pracovať ako muž. Ty pracuješ v tejto oblasti, takže mohla by si nám to trochu možno priblížiť, ako to vy tam prežívate túto tému a samozrejme prečo to tak vôbec je. Ďakujem. Ja už e, som to povedal aj počas tej prezentácie, nielen na univerzite, ale celkovo v spoločnosti fungujú mnohé stereotypy, ktoré prepájajú e, ženy a mužov s nejakými schopnosťami, ktoré podľa všetkého sú teoreticky e, e, prirodzené. Napríklad ženy sú vhodnejšie na niektoré schopnosti alebo kariére, kariéry a zase muži na nejaké iné úlohy, kariéry, schopnosti a tak ďalej. Čiže na jednej strane nie je potom rovnaká zodpovednosť medzi mužami a ženami, e, pokiaľ ide o starosť, e, starostlivosť o rodinných príslušníkov, o domácnosť a zase na univerzite to vyzerá takto. E, muži, ktorí sú na univerzite, tak tí si najďalej myslia, že hoci žena chce rozvíjať svoju akademickú kariéru, chce ju tak povediac rozvíjať až na druhom mieste a na prvom mieste vždy pre ňu bude rodina, a až potom na druhom mieste univerzitná kariéra. Ale pre e, muža, aj keď mám možno e, rodinu, mám manželku, deti, alebo aj možno rodičov, ktorých sa má ešte teraz starať, tak rata sa s tým, alebo predpokladá sa, že na prvom mieste pre nich bude práca, až potom na druhom mieste rodina. A z mojej e, skúsenosti ja som teda e, mladá e, osoba, ale už teraz to vnímam aj ja v mojom živote. A samozrejme kolegyne, ktoré sú trošku staršie ako ja, ale už pomaly majú deti, e, tak e, tam je to jasne vidno. A takisto aj keď sme robili rozhovory pre moju e, prácu doktorálnu, tak e, ženy hovorili, áno, moja kariéra išla veľmi rýchlo, a potom som mal detsko, potom sa to zastavilo, ale nie preto, že by toľko e, času mi to zobralo, ale proste predtým ma volali na konferencie a teraz už e, berú to tak, že asi nemám čas na tie konferencie, tak už ma tam nevolajú, alebo som e, keď sa riadili nejaké aktivity, nejaká konferencia alebo čo, tak už sa to nedávalo im tá úloha, ale niekomu inému, pretože zratalo s tým, že budú mať menej času ale mm, už sa nestalo to, že by sa ich spýtali, dokážete e, spraviť to, čo predtým, chcete robiť to, čo predtým, alebo nie. Proste sa vychádzalo automaticky z nejakého predpodkladu, z nejakého predsudku a rátalo sa s tým, že žena už tej akademickej kariére nechce ako keby obetovať toľko. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Sebastian. Ďakujem pekne. Táto téma je veľmi zaujímavá, ale chcem nesúhlasiť e, s tým, čo povedala druhá rečnička, ktorá povedala, že nemôžeme čakať na to, aby muži tu e, tú zmenu spravili. Ja si myslím, že aspoň niektorí muži sú odhodlaní tú zmenu spraviť, možno nie všetci, ale niektorí, hej. E, takže nemyslím si, že ženy by nutne museli vždy iba bojovať proti mužom, ale možno niekedy aj zaangažovať mužov do tej ich e, snahy. Nevždy je to iba pozícia nejakého patriarchatu, ktorý odmieta niečo. Samozrejme, e, z toho potom vyplýva nejaký, nejaký, nejaká škoda aj pre tých mužov, tak povediac. A k tomu poslednému, čo tu teraz e, zaznelo. Ja tiež som sa, som sa stal nedávno otcom a nikto neráta s tým, že by som potreboval nejaký čas pre moje dieťa. E, rátajú s tým, že mám rovnako veľa času ako predtým a všetci rátajú s tým, že to diecko bude automaticky s matkou a nikoho nenapadne, že by som sa aj ja o to dieťa mohol e, starať a že možno mám menej času na nejaké iné veci. Takže mňa sa to zase taký z tejto druhej strany dotýka. A potom je to teda veľmi téma zaujímavá pre mňa, preto som aj kolegov zo skupiny požiadal, aby som tu bol tieňový spravodajca a súhlasím s tým, čo tu naposledy zaznelo teda, že e, treba e, vyžadovať kvota, kvoty, ale nie sú to cieľ, ale iba nejaký prostriedok. Takže mohli by ste nám trošku viacej povedať, ako by sme túto politiku kvót podľa vás mohli e, vnímať, pokiaľ ide o to, čo sa týka verejných e, inštitúcií a potom pokiaľ ide o univerzitu. Podporujem to, čo ste povedali, pokiaľ ide o tú filozofiu, teda že nejakým spôsobom sa rozdeľujú e, tie oblasti, napríklad ja som e, bol na univerzite, kde vlastne žena až do posledného E, roku žiadna žena filozofiu neštudovala. Zase napríklad som chodil napríklad na hodiny súčasného tanca e, na univerzite a po obede tam som zase šiel ja a tam som bol zase jediný chlap, takže do obeda som bol so samými mužmi a po obede so samými ženami. A všade som bol vlastne v takejto <laughs> izolovanej spoločnosti, tak povediac. A univerzita vo Valencii, e, tak tam sa nám e, trošku mení situácia, pokiaľ ide o počet študentov a študentiek, tam už je to plus minus vyrovnané, pokiaľ ide o tie vedecké e, kariéry, ale e, samozrejme pri tých vyšších pozíciách e, je to ešte stále vidno ten rozdiel. A potom, keď už tie študentky majú ten titul a chcú ísť do súkromného sektoru s týmto titulom, majú dobré výsledky, tak vlastne dá sa povedať, že pozitívne ich vnímajú iba na tej univerzite, pretože napríklad nejaké firmy v oblasti chémie, máme tam napríklad firmy, ktoré exportujú, vyrábajú a tak ďalej, tak sú firmy, ktoré systematicky vlastne nepríjmajú ženy, hoci vedia, že sú na to dostatočne vzdelané, e, pripravené a tak ďalej, ale vždy to dávajú zase iba mužom. Čiže e, čo spravíme s týmto, e, so ženami, ktoré sú, e, v rámci univerzity dosiahli to, čo chceli, ale potom ich e, nenajmú jednotlivé súkromné spoločnosti. Samozrejme, tých otázok je veľa, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne za otázku. Ja teda odpoviem len na tú jednu časť otázky e, v súvislosti s tým, čo som e, spomínala, že samozrejme muži dobrovoľne prepustia svoje postavenie ženám v e, rámci vedeckých činností. Ja mám svoje skúsenosti, teda nemám s tým skúsenosť, že by naozaj muž, ktorý sa dopracoval k nejakej vedeckej funkcii, by dobrovoľne bol žene nejako túto funkciu prepustil. Na univerzite sú e, naozaj také skúsenosti, e, že na vyššie hierarchické úrovne sa predsa len môže dostať aj žena, e, povedzme na pozíciu dekanky a vyberá pro dekanov dvoch kandidát. Jeden je muž, žena, muž je magister, žena je doktorka vied, ale dekanka sa rozhodne za prodekana muža s nižšou kvalifikáciou, nuž Možno aj toto je jeden z bodov, kde sa treba zamyslieť, či je to e, takto v poriadku, keď my ako ženy, keď si môžeme vybrať dokonca svojich spolupracovníkov, že si vyberieme muža, e, či e, máme vychádzať z kritéria vzdelanosti alebo len z nejakých subjektívnych pocitov, ale žiaľ, takáto je situácia v praxi sa na druhý dio pýtania možno môže niekto druhý. A na druhú časť otázky možno niekto druhý odpovie. Um, <clears throat> yes, for the quotas. Čo sa týka kvót, je to zaujímavá dilema a ja si myslím, že máte pravdu, aby sme k tomu kladli viac otázok. Uh, pretože ich treba zdôvodniť, môžu byť veľmi užitočné, môžu pomôcť, aby sme sa dopracovali tam, kam chceme, najmä vo väčších organizáciách a v inštitúciách. Niekedy, bohužiaľ, je to nevyhnutné, aby sme sa dopracovali ku kvalite a diverzite a nehovorím len o um, rodových, gendrových záležitostiach. Ja však stále mám taký sen, aby ste sa dostali do zamestnania a aby ste mali šancu nie na základe kvót, ale za to, že ste sa tam mali ocitnúť. Ja viem, že firmy by ich mali uplatňovať. Mali by sme sa teda venovať otázke kvótového systému. Možno by sme mohli vydať usmernenia o tom, ako ich používať v praxi. Napriek tomu, napriek kvótovému systému sa stále vyberie snáď, alebo ja dúfam, ten správny kandidát, pretože práve vďaka diverzite môžeme mať skvelé týmy a je tam potom skrytých o mnoho viac možností toho, čo môžeme dosiahnuť. Myslím si, že v každej organizácii by sa to malo diať a kvóty by možno mohli len posunúť veci tým správnym smerom. Ja osobne si myslím, že sú potrebné, avšak snívam o tom, aby nemuseli existovať. Je to dobrá otázka. Ďakujem. No, creo que no voy a responder, sino voy a seguir. Budem možno ani netak reagovať na konkrétnu otázku, ale budem pokračovať s tým komentárom, ktorý súvisí s tým súkromným sektorom. Naozaj je pravda, že ženy v súčasnosti majú na univerzite lepšie známky, e, majú, študujú rôzne oblasti, sú lepšie vzdelané, ale menej ich prijímajú do e, zamestnania. A takisto E, to e, percento e, potom pri doktorantskom štúdiu je nižšie ako v porovnaní teda s mužmi a potom je to vidno aj v tej súkromnej sfére. Ja som hovorila o procesoch vlastne príjmania nových zamestnancov na univerzite, častokrát to nie je veľmi transparentné. Ja poviem, akú ja skúsenosť ja mám, tak napríklad v oblasti ľudských zdrojov na univerzite sú málo transparentní možno, ale na súkromnej, e, vo súkromnej firme je ešte oveľa menej transparentný. Ja som e, pracovala e, dva roky pre, v agentúre pre nábor pracovníkov, to je taká, taká vlastne trojuholníková situácia, kde sa mi stávalo, že mi volal riaditeľ z nejakej firmy alebo z ľudských zdrojov a povedali mi, dajte mi nejakých e, zamestnancov s konkrétnym e, profilom, e, navrhnite mi. A niekedy sa stalo, že vám dali profil toho človeka, ale pošlite mi iba mužov, nechcem tam vidieť žiadne e, životopisy od žien, alebo vyberte mi najlepších kandidátov a keď, mi, keď ja som poslal dva životopisy, e, napríklad e, dva žien a jedného muža, alebo dvoch mužov a jednu ženu, napríklad väčšinou sme poslali troch kandidátov, tak oni mi odpísali, e, m, mm, dobre, že si mi poslal dobré životopisy, ale iba tie životopisy mužov, tie sú pre mňa relevantné, pretože tie ženy otehotnia, takže to, ja keby si mi aj neposlala. Yeah, of, of Čo sa týka otázky kvót, ja by som si rád eh, s vami vymenil naše skúsenosti. My sme vytvorili kvóty na zloženie našich expertných skupín, čiže to je odporúčanie komisie 50 na 50. Predtým sme sa snažili o takýto pomer, ale tieto kvóty sme potrebovali. Myslím si, že sú potrebné. Taktiež sme vytvorili eh, eh, kvóty pre zloženie našich vyhodnocovacích panelov. To je 60 na 40 a je dôležité, aby všetko bolo jednoduché, prehľadné a na národnej úrovni by sme to mali ešte skombinovať e, s impulzmi Čiže cieľové kvóty a impulzy a finančná podpora pretože e, právo o mzdovom ohodnocovaní nie je dostatočné. Zistili sme výsledky mnohých zaujímavých štúdí o korupcii, čiže len právo to nevyrieši. Predsa možno na vás, pán Drel, takú iba krátku otázku, keď ste hovorili o tom, že aj vy, aby ste zriadili expertnú komisiu, ste potrebovali kvóty. Naozaj to nešlo bez toho, že by ste si to zadefinovali ako kvóty? Nedalo sa to urobiť proste, že naozaj chcete tam mať vyvážené zastúpenie medzi mužmi a ženami že aj pri tak, um, takej malej skupine ako je napríklad expertná skupina treba ísť cez tú myšlienku kvót? I lost translation. Okay. Sorry. Euh, ma question c'était si, si vraiment vous aviez besoin de quotas pour ouais. cette, uh, ce groupe d'experts, si vous pouviez pas le faire sans... Či naozaj potrebujete kvóty, to som sa chcela spýtať, že či naozaj aj pri takýchto malých skupinách potrebujete reálne tie kvóty. Naše skúsenosti sú také, že neviem, či to súvisí teda z lobby alebo s niečím iným. Samozrejme sú lobby, existuje moc, existuje nejaký vplyv, takže nejaká možno mužská lobby. Naša skúsenosť teda je taká, že vždy sú nejaké argumenty, prečo Ehm, má tam byť nejaký muž, alebo máte málo dobrých profilov, alebo málo dobrý profil, alebo nevieme, či sa to naozaj podarí. A proste chyba e, v danom systému istá fluidita, proste proti e, bežnému zabehnému systému. A pokiaľ chcete takto konať, tak treba byť jasný, sme sa dozvedeli. Ja teraz ešte dám e, slovo pani poslankyni Šojdrovej a potom pani poslankyni Le Grip, ktorá by to uzavrela ako náhradná spravodajkyňa merci pour euh, vos paroles, pour vos présentations. Ďakujem pekne za, tú, za tie prezentácie. Chcem ešte dodať pár uh, vecí ďalších. Myslím si, že sú tu veľké e, rozdiely medzi krajinami a takisto aj istý vývoj prebieha. Pani López e, povedala, že možno v Španielsku alebo v Portugalsku, či kde máte 40 respektíve takto, že nie je záujem žien o to, aby e, ukončili univerzitu s diplomom. Napríklad u nás v Českej republike máme 60% žien, ktoré sú na univerzite e, ako študentky, tak 60% študentov sú ženy, tak. E, čiže ženy sú nadané, inteligentné, sú motivované a chcú e, získať univerzitný titul. Ale potom, keď majú, povedzme, e, 25-27 rokov, tak niečo sa mení. A zrazu e, už začínajú e, brať tú svoju úlohu, najmä v prvom rade ako úlohu matky a tam sa to, tam nastávajú prekážky. Samozrejme, toto materstvo je isté obmedzenie, ale zároveň je to veľké privilegium, musím to povedať. Čiže teraz si myslím, že treba nájsť spôsoby, ako podporiť ženy, aby mohli naďalej naďalej pokračovať v tej akademickej eh, kariére, v tej eh, profesionálnej kariére, eh, či už vo vede alebo na univerzite. Ďakujem pekne pánu Drolovi. Myslím si, že komisia naozaj sa snaží nájsť nejaké praktické spôsoby, ako podporiť e, účasť žien na riadení univerzít, takisto v rámci rôznych výskumných skupín a tak ďalej. Vy ste spomenuli konkrétne príklady a ja dobre rozumiem, prečo ste vybrali tieto kvóty pre nejaké projekty alebo súťaže výberové konania, pretože je naozaj e, zjavné a evidentné, že takýmto spôsobom e, konať je efektívne a praktické. Ale v týchto oblastiach možno dokonca je to aj e, vyslovene potrebné. A možno, že tiež by ste mohli rozmýšľať aj nad jednou vecou. V Českej republike univerzity začali vytvárať dokonca aj škôlky, respektíve jasle, tak, aby mohli mať aj ženy možnosť a takisto aj študenti mať e, tú starostlivosť e, o deti, e, ktorú by teda mohli mať v dispozícii. Čiže to je tiež taká vec, e, ktorú sme mohli podporovať prostredníctvom finančných prostriedkov, teda podporovať ženy v ich e, akademickej kariére. A ešte chcem povedať e, na záver jednu vec. Kvóty na univerzite to možné nie kvôli akademickým slobodám. Je to proste niečo, čo nie je možné. E, univerzity hlasujú a teda e, zvolia si svojich rektorov, profesorov a tak ďalej. To teda možné nie je. Ale jedna vec, ktorú môžeme spraviť a zmeniť, to sú možnosti jednotlivých štátov, jednotlivých vlád, ktoré vymenujú členov napríklad správnych rád alebo kontrolných orgánov. V každom štáte je to trochu inak podľa legislatívy. A tam už máme možnosť zahrnúť alebo dať väčšie počty žien, akademičiek a jednotlivých e, aktérok práve zaslanených do riadenia univerzít alebo aj pri vedeckých kariérach jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Rada by som doplnila len jednu vec k tomu, čo ste už povedali, že musíme podporovať ženy, najmä ak sú matkami a aby pokračovali vo svojej kariére, ako ste povedali. Na mnohých univerzitách sú ženy zastúpené v dostatočnom počte, ale mali by pokračovať vo svojej kariére. Je to jeden z dôvodov, prečo som odporúčila aby sme namiesto materskej dovolenky e, to nazerali skôr ako rodinnú dovolenku, čiže aj manžel by mal byť do tohto procesu zapojený, alebo partnery, Teda ak to nie sú a nech by ten partner bol ktokoľvek, mali by sme to nazerať ako rodinnú perspektívu, mali by sme zabezpečiť, aby sa tam odohrávala rovnoprávna diskusia medzi mužmi a ženami, pretože vytváranie rodiny je určite dôležitá téma, ale musíme sa venovať aj úlohe žien a je dobré to napojiť na predchádzajúcu otázku, aby sme zabezpečili, že ženy a muži budú rovnako schopní sa pozrieť na túto tému s rovnoprávnym prístupom, aby si nemuseli vyberať medzi pracovným a rodinným životom. Ďalej pani Le nech sa páči, môžete to uzavrieť. Merci, merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod e, e, chcem e, povedať, že pani Rosenberg teda ešte raz teda nemôže tu byť, ospravedlňuje sa, pokiaľ ide o túto iniciatívnu správu. E, naozaj je to veľmi zaujímavá téma, taká vášnivá. E, a ja sa takisto chcem ospravedlniť tým z vás, e, ktorých prezentácie som bohužiaľ nepočula, pretože musel som hlasovať v inom, v inom parlamentnom výbore, tak to niekedy proste vyjde. Takže na záver chcem to zhrnúť aj na základe toho, čo som iba čiastočne si mohla teda vypočuť, takže ešte raz ospravedlňujem sa, ale samozrejme pozriem si tie PowerPointové e, prezentácie, takisto aj e, video z nášho e, vypočutia, pokiaľ o to, čo ste tu povedali, čo navrhujete, pretože z toho, čo mi kolegovia povedali, myslím si, že um, hovorili ste tu veci, ktoré boli veľmi zaujímavé, konkrétne, špecifické, konkrétne návrhy, a teda veci, ktoré môžu byť e, vyslovene pozitívne v praxi použité. E, chcem hovoriť o troch veciach, troch slovách, z ktorých môžeme e, vlastne vychádzať pri príprave tej správy, ktorá potom bude odhlasovaná o ktorej sa bude teda hlasovať. Máme už pripravený prvý pracovný dokument, ten už pani Vozenberg poslala kolegom pani e, Rosenberg a spravodajcovia, teda tí tieňovi sa k tomu už vyjadrili z jednotlivých skupín. Myslím, že je to istý dobrý pracovný e, základ a v najbližších e, týždňoch teda musíme vychádzať jednak z týchto slov. Vzdelávanie, dôvera a dobrovoľníctvo. A naozaj myslím si, že veľmi konkrétne musíme a ambiciozne hovoriť o týchto hodnotách aj z hľadiska dlhodobého, aj z hľadiska krátkodobého podľa toho, aké nástroje máme k dispozícii, pretože toto budú tie tri hlavné prvky. V prvom potrebujeme teda dôveru, aby si ženy same dôverovali. Naozaj tá štatistika pre mňa je veľmi e, zaujímavá, že chlapci si oveľa viac veria ako dievčatá a že čím človek e, je starší, tak tým sa ten rozdiel prehlbuje. Naozaj sú to rôzne stereotypy, rôzne prekažky, e, tak, také neviditeľné brzdy, ale reálne brzdy, ktoré e, vlastne nás ťažia, a teda ťažia e, naše dievčatá, proste podkopáva sa im seba dôvera, a takisto sa podkopáva aj dôvera pokiaľ ide o naše elity, našich lídrov, riaditeľov podnikov, občianskej spoločnosti, vlastne, vlastne všetky ľudí, ktorí sú v pozícii, že by mohli dôverovať tejto e, ženskej energii, ktorú predstavujú dievčatá a mladé ženy, ktoré sú momentálne v Európe dobre vzdelávané, sú vzdelané, chodia na univerzitu, chodia na školu, Častokrát sú naozaj mimoriadne kvalifikované, ale nie vždy je ich e, dostatočne veľa a to je v tej správe napísané e, práve v tých e, technologických a vedeckých sektoroch. A tam práve treba dodať dôveru, seba dôveru týmto ženám a takisto aj dôveru vlastne napríklad rodičom dať, aby si verili, aby verili tým dečatám, pokiaľ ide o ich potenciál v oblasti technických, vedeckých vedomostí, technologických vedomostí, aby sme teda e, odstraňovali tie predsudky, e, tie kliše, ktoré vlastne sú tu s nami už celé staročia, ktoré nás do istej miery obmedzujú, že nám povedia, že ženy sú skôr e, vhodné pre nejaké ľudské vzťahy a také emotívnejšie záležitosti. Proste vzdelávanie je dôležité a ja ako E, e, matka alebo niekto ako otec, my musíme e, našim dievčatám, našim deťom zdôrazňovať, že vedecký alebo teda vzdelávací systém je tu pre ne, či už hovoríme o rôznych kultúrnych spoločenstvách, o nejakých audiovizuálnych materiáloch, knižniciach a tak ďalej, proste vždy treba pôsobiť tak, aby aj chlapci, aj devčatá vedeli E, že sa môžu týmto smerom vybrať a je treba, aby to vzdelávanie bolo takéto multimodálne, aby bolo permanentné, aby sme ním burali tie predsudky a tie stereotypy, aby sme proti ním bojovali, aby sme E, takto konali. A potom e, to, to dobrovoľníctvo, alebo tá ochota skôr e, rôznych politických aktérov, ekonomických aktérov a v prvom rade sme tam my. Napríklad my tiež pripravujeme správu na túto tému a tiež by sme v nej mali hovoriť o nejakých, žiado- o nejakých túžbách, ktoré máme, o nejakých predstavách, hovoríme tam o konkrétnych postupoch, opatreniach, možno o pozdivnej diskriminácii možno nejakých legislatívnych opatreniach, o tom ešte skupiny budú hovoriť, ale je podstatné, aby to boli konkrétne, precízne opatrenia takého proaktívneho e, charakteru. Tu samozrejme e, charakteru hovoríme tu o e, rovnosti, rovnoprávnosti a o spravodlivosti, keď sme tu na tomto výbore. Chceme, aby bola istá harmonia, istá spravodlivosť a táto rovnováha, v ktorej našej, v ktorej našej spoločnosti by mala byť potom e, e, vlastne hovoria o tom, že pokiaľ tie ľudské zdroje, zdroje našich žen nevyužívame tak, ako by sme mohli, tak e, proste mrháme tou energiou, mrháme tým potenciálom. A to sú práve tieto sektory, ktoré sú také veľmi dôležité pre našu budúcnosť, pre budúcnosť našej spoločnosti, veda, výskum, univerzitná práca. To sú veci, ktoré výrazne prispievajú k formovaniu spoločnosti, v ktorých my budeme a naši potomkovia takisto e, žiť. Takže treba e, využiť tento ženský potenciál, e, túto energiu. Čiže my veríme aj v našej skupine, ale myslím si, že aj tieňoví spravodajcovia to budú vnímať podobne pani Rosenberg, pani, teraz pani Rosenberg, pokiaľ ide o to, čo sme tu dnes po obede e, prebrali. Veríme, že zaznejú konkrétne návrhy, pokiaľ ide o dôveru, o vzdelávanie a o takúto e, proaktívnosť alebo odhodlanosť, tak by som to povedala. A ešte raz ospravedlňujem, že sme tu neboli prítomní počas celého e, vypočutia. A samozrejme ešte posledná vec. Ja si myslím, že pokiaľ ide o ten sklený strop e, naozaj treba o tom hovoriť e, a je to veľmi taká dobrá metafora pre pozíciu e, spoločnosť, žien v našej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by sa dalo dlho hovoriť o tejto téme, lebo je veľmi zaujímavá. Máme aj ďalších ešte, ktorí by chceli vystúpiť, ale chcem pripomenúť, že o tejto správe budeme hovoriť 15. a 16. júna na našom výbore čiže dovtedy bude priestor na diskusiu medzi tieňovými spravodajcami a spravodajkyňou. ešte na záver ak by ste mali záujem naozaj len na minútu povedať nejaké krátke stanovisko a potom prejdeme k ďalšiemu bodu. nech sa páči. Yeah, sure. um, thank you for the opportunity to speak about this subject. Ďakujem, že môžem o tejto téme hovoriť, je to dôležitá téma. Ak budeme spolupracovať, tak môžeme dosiahnuť aj konkrétne výsledky. Na záver som už povedala, že tiež e, tá predstava toho skleného stropu je zaujímavá, pretože sklo sa dá zlomiť alebo teda rozbiť e, a my keď budeme spoločne e, pracovať, tak môžeme dosiahnuť veľké výsledky v porovnaní s tými malými, ešte relatívne malými pokrokmi, ktoré boli v posledných rokoch dosiahnuté. Naozaj už sa to veľa rokov tak potroške hýbe, takže máme tu určite potenciál. Zachváľujem svým. Ďakujem e, všetkým za to, že tak pozorne e, počúvali e, musíme sa spoločne snažiť o rozbitie týchto neviditeľných bariér, ktoré existujú povedomie o rozdieloch e, v zaobchádzaní so ženami a mužami e, nás dovedie k e, rozbitiu týchto bariér. A ešte raz ďakujem všetkým za to, že nám ma tak pozorne počúvali. Chcem sa poďakovať za všetky pripomienky, ktoré tu zazneli a naďalej chcem eh, vás pozbudiť, aby ste sa tejto téme naďalej venovali. Situácia ženy sa postupne vylepšuje aj na univerzite, aj eh, v súkromnom sektore, aj v spoločnosti ako také, ale ešte nás čaká veľa prác, takže iba vás chcem pozvať, aby ste tú prácu naďalej vykonávali. Ďakujem. Máme v Európe, myslím si, potenciál aj tradíciu, ktorá nám umožňuje byť v tejto oblasti lídrom a v rámci Európskeho výskumného priestoru môžeme e, vybudovať mnohých, mnohé vzory, mnohé, e, mnohé krásne príhody prí, prí, príbehy. Za ich príspevky. A teraz e, by som odozdala slovo pani poslankyni Záborskej k bodu správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. nech sa páči pani poslankyňa úvodné slovo. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Cher eh, kolek. A vám chose, je, že, tiens à remercie. Ďakujem pekne všetkým kolegyňam a kolegom za vaše príspevky, k tejto správe. Máme tu 169 eh, pozmeňovacích návrhov, ktoré sa snažia eh, vylepšiť text eh, tejto správy o uplatňovaní smernice z roku 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo, vecami, vo veciach zamestnanosti a povolenia. E, po tom, čo som si tieto pozmeňovacie návrhy e, prečítala, tak naozaj chcem sa poďakovať za to, že ste sa tak veľmi aktívne zapojili do tohto e, procesu. Chcem povedať pár vecí k týmto pozmeňovacím návrhom. Väčšina týchto návrhov, ktoré som dostala, sa dá do, dať do jednej z nasledovných troch e, kategórií. Poprvé, sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré ten text e, robia precíznejší, možno z hľadiska grama, e, gramatiky, z hľadiska syntaxe, z hľadiska legislatívnej jednoznačnosti. Potom sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú opatrenia, ktoré sú dodatočné, aby sa vylepšila efektívnosť spustenia do e, praxi princípu rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania. Tu chcem najmä spomenúť návrhy, ktoré navrhujú rôzne sankcie voči zamestnávateľom, ktorí nekonajú v súlade s týmito princípmi rovnosti e, príležitosti e, alebo rovnako zaobchádzania pri e, práci, ktorá má rovnakú hodnotu, alebo teda aj pokiaľ ide o rovnaký prístup k justičnej pomoci alebo lepšieho a väčšieho zaangažovania e, odborov, e, mimovládok alebo miestnych orgánov. Takisto ma veľmi e, teší, že tu sú že tu napríklad návrh, ktorý navrhuje Európsky rok pre boj proti platovým rozdielom medzi mužmi a ženami. V tom mysle, že osobne si myslím, že potrebujeme toho spraviť viac, aby sme ľudí a našich občanov informovať o tom, aký tento e, konkrétny táto konkrétna téma dôležitá. A potom posledná tretia kategória pozmeňovacích návrhov, to sú také veľmi ambiciozne návrhy, ktoré sa snažia identifikovať zdroje e, nerovnosti medzi mužmi a ženami a takisto aj sociálne faktory, ktoré k tomu prispievajú. Pozmeňovacie návrhy v tejto kategórii e, hovoria napríklad o, nez, o násilí na ženách, pokiaľ ide takisto aj o e, materské alebo rodičovské dovolenky, takisto aj pokiaľ ide o diskrimináciu e, ľudí, ktorí majú vlastne tých diskriminácií viac, pretože majú nejaký handicap alebo nejaké iné špecifické situácie. A som e, presvedčená o tom, že by sme mohli mať veľmi zaujímavú diskusiu e, ku každej z týchto tém, ale obávam sa, že pokiaľ tieto pozmeňovacie návrhy by sme dali do tej správy, boli by z toho nejaké problémy. A to by e, vlastne um, nejakým spôsobom išlo proti hlavnému cieľu tejto smernice. Takže chcem e, vám povedať, že pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, ktoré idú do tejto tretej e, kategórie, chcem vás poprosiť, aby ste prípadne tie návrhy stiahli, pokiaľ si myslíte, že idú ďalej, než je rozsah tejto smernice Teším ma, že sme e, spoločne mohli pracovať na týchto kompromisných potom prípadne návrhoch. A som otvorená aj vašim e, návrhom, e, pretože som presvedčený, že v konečnom rozhodku môžeme mať taký text, ktorý bude podporený zo strany členov všetkých politických skupín. Spoločne môžeme vyslať silný signál, pokiaľ ide o to, a, ako sa e, zaobchádza s mužmi a ženami v veciach zamestnanosti a e, povolania, tak e, diskriminácia by už nemala byť ďalej e, akceptovaná. Ďakujem pekne pani poslankyne, ďalej vystúpia ďalší poslanci, ďalšie poslankyne. Pani Deli, najprv nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem pekne. Ja som e, spoločná tieňová spravodajkynia a pani Záborskej chcem e, povedať e, ďakujem pekne za to, že ste sa tak e, pustila do tejto témy, za to, že ste dali túto slavnú smernicu roku 2006 opäť na program dňa a za to, že ste vo vašej práci, veľmi detailnej práci, sa venovala naozaj konkrétnym detailom jednotlivých aspektov smernice treba nejakým spôsobom e, výrazne v tejto téme vystúpiť. Náš e, výbor FAM to nemá byť iba nejaký e, výbor žien, ktorý furt pripravuje nejaké nové správy. To nemá byť nejaká jedna zo správ, ktorá potom zostane niekde v šufliku. To v žiadnom prípade nestačí. Dnes musíme proste hovoriť o tom, že táto správa si doslova vyžaduje transpozíciu strany členských štátov a takú, ktorá doteraz bola nedostatočná. Čiže treba e, vlastne motivovať komisiu, aby nám pripravila nový e, text. Proste povedať komisii, že status quo nám nestačí, preto, preto, pretože je tu jednoducho urgentná situácia. E, a potom e, ja nechápam, my sme v roku 2015 a stále tu hovoríme o nejakých eh, neodôvodnených eh, platových eh, rozdieloch. Ja keď sa pozriem na to, za čo bojovala moja stará mama, moja mama, teraz bojujem za to ja, ale stále je tu ten istý hlavný problém, napriek tomu, že tu máme 40 rokov legislatívy, takže vidíme, že tu boli dosiahnuté nejaké čiastočné pokroky, aj keď tiež nie sú nejaké skvelé, pretože ten rozdiel tu e, naďalej je vyše 16 e, percent. A vy hovoríte o tom, že ženy na tom trhu práce sú obeťou vertikálnej, ale aj horizontálnej e, diskriminácie. Takže sú nejakým spôsobom e, obeťami už pri tých e, platoch, ale ešte viac a viem, že vy to eh, vnímate citlivo, aj sme sa o tom spoločne rozprávali, ale napríklad eh, pri tom vypočítaní dôchodku, tam sú naozaj veľké rozdiely. A ja vás vlastne tieto veci eh, podporujem. Naozaj treba na novo vyžadovať si isté štúdie, aby sa vykonali. A to všetko sú dobré iniciatívy, ktoré idú dobrým smerom, pretože bez týchto štúdy proste neukážeme e, hlavám e, štátov a vlád, pretože oni nakoniec o tom rozhodujú, e, neukážeme im, čo naozaj v praxi, akú diskrimináciu ženy každodenne poznávajú a teda čelia jej. Ja tu hovorím o niektorých pozmeňovacích návrhoch, napríklad v oblasti vzdelávania. Naozaj treba bojovať proti stereotypom, proti predsudkom, e, najmä v tých e, od, oblastiach, ktoré e, sa týkajú tradične skôr mužov. Ja si myslím, že prístup k vedeckej kultúre v súčasnosti je ešte stále veľkou výzvou pre ženy. Ľudia si myslia, že vedecká kultúra, že to sa týka iba škôl, že iba tam sa to nejakým spôsobom získava. Ale v skutočnosti e, to je vec, ktorá aj mimo škôl e, sa nejakým spôsobom prejavuje. Do toho treba tiež investovať. Pripravila som viaceré podmienujúce návrhy, ktoré hovoria o diskrimináciách, ktoré e, niektoré osoby dodatočne tiež e, znášajú, či už je to sexuálna e, ich identita, alebo teda zmena pohľavia, alebo orientácia, tak. <clears throat> A chcem hovoriť aj o práci na čiastočný pracovný úvedok, čo je e, problém takmer výhradne e, ženský. Všetky čísla to potvrdzujú. Ženy v súčasnosti nie sú iba ženami, ale majú tiež e, e sú matkami, majú pracovať nejakým spôsobom, častokrát dokonca sa starajú aj o nejaké nové úlohy a už si zvykli na to, že sa o nich vyžaduje veľa práce a naozaj je to e, neuveriteľné, pretože všetky tieto veci, ktoré robia, nie sú v skutočnosti zaratávané do toho nášho e, HDP. Proste nikde sa to e, neukazuje v žiadnych číslach, žiadnych štatistikách ekonomických, napriek tomu, že ženy toto všetko vykonávajú a robia. to ženy, ktoré sa starajú o svojich rodičov, o svojich rodinných príslušníkov, to všetko je tiež časť úloh žien. Naozaj platové podmienky žien v spoločnosti sú dôležitá téma. Bez týchto príjmov napríklad e, by mnohé domácnosti ani nefungovali bez, tak, bez takéto e, vlastne zadarmo e, vykonávania aktivít. A pokiaľ v rodine je je iba e, matka, a či tam teda chýba, tak naozaj tie situácie životné sú častokrát e, dramatické. A teda aj téma zloženia rodín je veľmi dôležitá, dramatická téma. Možno sa budem opakovať, ale myslím, že naozaj treba už skončiť s diskrimináciou v platových podmienkach. Naozaj v súčasnosti je potrebné, aby e, tie diskriminácie e, prestávali, najmä keď e, vlastne dva pozície, dve pozície sa volajú e, rovnako, ale vlastne obsahujú inú prácu. A komisia hovorí o tom, že práca rovnakej hodnoty, že to je pre nich prioritná úloha. Ale samozrejme je ľahké premenovať nejakú pozíciu, Eh, aby bolo možné žene zaplatiť menej peniazy. Sú naozaj firmy medzi nami, ktoré zmenia názov pozície, aby mohli zaplatiť ženu menej. Toto je napríklad vec, s ktorou treba eh, bojovať. A v súčasnosti potrebujeme kritéria na porovnávanie pozícií. A v tej správe sa to aj vyžaduje od komisie, aby bola pripravená nejaká správa alebo nejaký sprievodca klasifikácie e, zamestnania. Myslím si, že všetky členské štáty by naozaj mali takýto systém e, zaviesť, pretože naozaj nám, to nám potom umožní identifikovať, aké sú priame alebo nepriame diskriminácie žien. Ak budeme mať konkrétne príklady, ktoré môžeme v rámci spravodlivosti Eh, poskytnúť, aby sme mohli eh, znižiť tieto rozdiely v pracových podmienkach, bolo by to skvelé. Je to nakoniec, je to nakoniec aj o diskriminácii, teda o transparentnosť eh, odmeňovania. Komisia už v roku 2014 odporúčaniach pri novej legislatíve napísala viaceré e, veci, pokiaľ ide o zamestnancov, právo na vzdelávanie a tak ďalej, ale pani Zaborská, vy ste to správne pripomenuli, že tentokrát by komisia mala e, pripraviť celý balíček, pokiaľ ide o konkrétne finančné sankcie. Nie, samozrejme, e, ide o to, aby sme prinútili spoločnosti, aby rešpektovali pravidla o e, rovnakých platových podmienkach medzi ženami a mužmi. Ja pracujem e, vo výbore pre dopravu a proste proste letecké spoločnosti, e, pokiaľ e, niečo nesplňajú, tak dostanú sa na ten blacklist a potom sa veľmi snažia, aby z toho blacklistu sa dostali a treba spraviť takýto blacklist aj pre firmy, ktoré tieto pravidlá nerešpektujú a môžeme na takom zozname ukázať, toto sú firmy, ktoré proste nedodržiavajú princípy rovnosti medzi mužmi a ženami. No tak chcem ešte povedať jednu vec. Pani Záborská, teší ma, ako tu vnímate úlohu sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií. Ja som by som zašla ešte ďalej. Myslím, že treba dať, dať istú úlohu aj národným organizáciám, ktoré podporujú rovnosť zaobchádzania. Máme ich v štátoch veľa a tieto organizácie by mali mať právo pozrieť sa na napríklad platové podmienky E, mať možnosť nejako obratiť sa na e, justíciu prípadne. To všetko sú veci, ktoré v tej správe e, sa navrhujú a potom mi poviete, pani presnička, že už dlho vystupujem, ale tak viete, je to taká téma, ktorá mi je blízka a my ako zelení poslanci chceme naozaj, aby štáty svoju e, zodpovednosť e, v praxi realizovali. Treba, aby boli exemplárni a komisia tiež má byť transparentná. Nemá nám hovoriť, že toto sa bude prejednávať o dva alebo o tri roky. Proste je na čase venovať sa tejto téme teraz. A treba požadovať od komisie, aby pripravila naozaj konkrétne záväzné opatrenia, takisto aj konkrétny kalendár, pretože už nechcem, na koniec mandátu, tak ako to bolo prvýkrát, e, že sa nič nepodarilo vybaviť. Treba, aby v rámci e, tohto mandátu pán Juncker sa povedal, že to je komisia poslednej e, šance, príležitosti a uvidíme, či nám to podarí aj v rámci teda rovnosti príležitosti medzi mužmi a ženami, čo nie je naša posledná šanca. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pani Berder. Ďakujem pekne. A Mnohé, čo chcem uviezť, už odznelo, ale rada by som sa poďakovala taktiež pani Záborskej za jej prácu na tejto téme, na tejto zložke. Sú tu tri hlavné témy, ktorým by som sa rada venovala a taktiež kolegovia, ktorí so mnou spolupracovali v rámci pozmaňovacieho návrhu. Myslím, že je dôležité povedať, že otvárame už známu tému, pretože keď ja som dostala prvýkrát prácu, tak som dostávala asi 15 eur za týždeň a moji kolegovia mužskí dostávali výrazný násobok tejto sumy. Takže stále to pokračuje. Ja si myslím, že musíme pristupovať konštruktívne, musíme prinášať konštruktívne návrhy. Nemôžeme sa iba stiažovať Skoncentrujme sa na to, že budeme konštruktívni, to chcem dosiahnuť svojim pozmaňovacím návrhom. Prvorada je úloha národných e, orgánov pre rovnoprávnosť, tieto by mali zabezpečiť rovnoprávnosť mužov a žien, čo sa týka zamestnania a povolania. Malo by to byť špecifikované v tomto pozmenenom texte. Ja si myslím, že, by, že v niektorých členských štátoch, ako napríklad vo Švédsku a Spojenom kráľovstve, má e, takáto inštitúcia pre, pre rovnoprávne postavenie pohlaví e, veľké zdroje. Napríklad v iných krajinách, ako je Nemecko, nie sú až taký efektívni ja myslím, že by sme mali zabezpečiť, aby takéto inštitúcie mali dostatočné personálne, finančné, štrukturálne zabezpečenie, aby mohli plniť svoje úlohy a aby boli vytvorené takým spôsobom, aby mohli fungovať nezávisle od vlády alebo iných decizívnych orgánov. Mali by fungovať um, efektívne, transparentne, funkčne, a mali by mať prístup eh, k ovplyvňovaniu zákonných aktov v tejto téme. Určite firmy budú bojovať e, proti kvotovému systému. Je tam nedostatok transparentnosti pri e, výberových konaniach a pri rovnoprávnom odmeňovaní. Myslím, že malé a stredné podniky by mohli byť e, výnimkou v rámci tejto novej smernice. My by sme sa mali zamerať na hlavnú tému veľkého rozdielu v mzdovom odmeňovaní. Len 5 firiem v Spojenom kráľovstve zverejnilo um, porovnanie um, mzdových hladín medzi um, mužmi a ženami a v roku 2011 sa zaviadzalo veľké množstvo firiem, že následujú príklad týchto piatich. Je taktiež dôležité všimnúť si zmeny, ktoré sa odohrali v rámci prvého, druhého a tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch. Potom e, je to rozdielny počet e, odpracovaných e, hodín v práci potom iné penzíne, dôchodkové zabezpečenie. Všetci um, sa zaujímame o to, aká výška bude našich dôchodkov a určite sa táto aktuálna téma premietne aj do dôchodkového zabezpečenia. A potom uh, praktiky zamestnávania, to je veľmi citlivá téma. Potom sexuálne obťažovanie, ktoré jeho obeťami sú najmä ženy. Ja si myslím, že by sme mali vytvoriť štatutárny systém pravidiel na vládnej úrovni, tak ako to máme v Spojenom kráľovstve, aby sme bojovali proti takejto diskriminácii a vieme, že ženy sa napríklad e, snažia vyhnúť diskriminácii aj tak, že skôr odchádzajú do dôchodku a nie sú také silné, aby bojovali. Určite by im takéto niečo, takýto nástroj pomohol. Ja si myslím, že v rámci nášho pozmaňovacieho návrhu sa chceme venovať najmä tomuto. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovo pani Zuba. Obrigada, senhor Um... Ďakujem. Pani predsedníčka. Ponajprv by som rada povedala, že pri tejto otázke sme uskutočnili rôzne analýzy. Smernica musí byť asi nanovo formulovaná a celkom určite sa tam objavia mnohé otázky v súvislosti s EÚ, členskými štátmi. Bude potrebné for ich nanovo formulovať aj čo sa týka zamestnávania a zamestnanosti. Avšak je tu celý rad dobrých zákonov, ktoré chránia ženy. Problémom je však ich praktická aplikácia. Náš výbor by podľa môjho názoru, názoru podľa nášho názoru, mal konať aj ďalšiu dôležitú prácu a síce dokazovať, že v mnohých prípadoch sa neaplikovaním jestvojúcich zákonov k téme rovnoprávnosti dochádza k znerovnoprávneniu a že sa to týka aj európskych inštitúcií, pretože de facto je tu niekoľko rozporov medzi legislatívnymi textami a situáciou s praktickou implementáciou. Čiže aj samotné európske inštitúcie chcú, aby členské štáty e, robili určité rozdiely a práve do tejto rány by sme mali vložiť prst. My sme sformulovali niekoľko pozmaňovacích návrhov. Celkovo sa nám páči duch, akým sa uberá správa pani Záborskej, ale chcem vypichnúť 3-4 dôležité veci. Poprvé, porovnávanie, ktoré by sa malo uskutočniť a najmä tematická oblasť kolektívneho vyjednávania. Rozanalizovali sme vychádzajúc zo súčasného stavu v EÚ v roku 2015. Kolektívne vyjednávanie by malo byť flexibilnejšie, malo by prebiehať v takom inom ovzduši a atmosfére, trošku príjemnejšom. To to by mali byť reálne nástroje vyjednávania a komisia by to mala podporiť. Ako sa však môže diať to, že komisia na jednej strane podporuje zrovnoprávnenie a na druhej strane umožňuje, aby takéto um, mm, témy um, um, postrádali silu. Rovnaké prístupy v rámci zamestnávania, to je jeden z dôležitých prvkov tejto témy. A teraz ešte k otázke prideľovania prostriedkov štátom a štátnymi orgánmi. A taktiež e, postupy pri nedodržiavaní zákonov, toto sa môže na jednej strane diať cestou súdov alebo lepšou kontrolou. Ak štáty požadujú od verejných organizácií určité činnosti, ale ľudia, ktorí tam pracujú, nedisponujú minimálnymi e, predpokladmi na takúto prácu, tak to potom vedie k veľkým problémom. Pracovníci potom nie sú si vedomi, že nesplňajú základné predpoklady na plnenie týchto úloh. Inšpekcie a kontroly sa musia uskutočňovať pravidelne. Len na základe jednej kontroly sa to nedá zistiť. 2, 3, 4 krát je potrebné tam kontrolovať. A ak sa len teoreticky zákony dodržiavajú, tak v praxi sa často stáva, že musíme konštatovať práve pri takýchto inšpekciách, že ženy sú zaraďované do nižších tarifných tried a že nie je táto situácia správnym spôsobom diferencovaná. Podniky vyžadujú čoraz väčšiu flexibilitu pracovníkov a chcú rôzne profesné kategórie upravovať iným spôsobom, rôznym spôsobom. Trvajú na tom, aby určití pracovníci mohli byť platení nižšími triedami mzdovými. Musíme spoločnosť senzibilizovať voči tejto téme. Ak je však zaujímavé pre podniky, aby sa určitým témam vyhli, tak to aj urobia a my práve preto v prístupe navrhujeme zmenu. Pretože sa nedajú vytvárať len e, stále nové právne predpoklady a rámce ak neexistujú sankcie pri neaplikovaní zákonov legislatívy alebo pri ich porušovaní. Tiež si myslíme, že pracovníci a pracovníčky sú vo veľmi prekérnej situácii. A podniky ktoré nekonajú v súlade s právnymi rámcami, podmienkami, musia byť premierované. Kolegyňa Záborská hovorí o lepšom spojení rodinného a pracovného života. A toto bol dôvod, prečo táto smernica bola vypracovaná. A opäť sa nám tu objavuje rozpor v rámci EÚ. Flexibilizácia pracovného času je čoraz markantnejšia, preto je čoraz náročnejšie v pracovnom svete spojiť pracovný život a súkromný rodinný život. Ženy sa musia vždy rozhodovať a musí sa zistiť, kto je zodpovedný za chyby. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdám slovo pani poslankyni Šojdrovej. Oui, mer, euh, merci à notre collègue. Euh. Ďakujem pekne pani Zaborskej. Gratulujem k tejto práci. Máme tu 169 pozmeňovacích návrhov a ťažko k tomu ešte niečo ďalšie. E, ja dodám, podľa mňa tá vaša správa už je dobrá tak, ako je, alebo komplexná, kompletná ale chcel by som predsa len e, dodať jednu vec, jeden pozmeňovací návrh, aby som v ňom mohla zdôrazniť to, čo je podľa mňa najviac e, dôležitý problém pre ženy. A to je ich návrat do práce. Ak e, majú isté nevýhody, pokiaľ ide o ich plat, pokiaľ ide o ich e, dôchodoch, tak je to v prvom rade preto, lebo ich profesionálna kariéra je obmedzená ich prirodzenou úlohou matky. Tak to proste je. A pokiaľ s tým chceme niečo spraviť, teda s rovnoprávnosťou a rovnosťou pri platových podmienkach, tak v prvom rade treba e, vylepšiť podmienky pre ženy, pokiaľ ide o ich e, návrat do práce. To je napríklad jedna možnosť a tiež e, pokiaľ ide o e, nejaké cenenie si e, materstva. To podľa mňa sú veľmi dôležité veci a možno pre mňa najviac dôležitá vec vôbec. Ďakujem pekne. Vystúpi pani Zaborská. Ešte sa chcem spýtať, či niekto z komisie, kto tu je, by tiež chcel vystúpiť. Nie. Takže pani Zaborská, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za príspevky všetkých e, mojich kolegyň a za návrhy, ktoré e, predložili. Veľmi si to vážim. E, je dôležité povedať to, čo zaznelo aj z ich úst, že ak tu nebude občianska snaha zmeniť túto situáciu tak môžeme prijať 10 nových direktív tak ako teraz tá situácia trvá 40 alebo 60 rokov, tak bude pretrvávať aj naďalej. A preto chcem znovu podčiarknuť že ten návrh, aby jeden z najbližších rokov bol venovaný e, rovnosti odmeňovania medzi ženami a mužmi, je e, veľmi dobrý e, nápad pretože treba tú občiansku spoločnosť upozorniť na to že niečo také sa vyskytuje pretože ja som presvedčená že mnohí ľudia o tom vôbec nevedia. je dôležité eh, zvyšovať vzdelanie žien za to eh, som v každom prípade len si treba uvedomiť že pay gap eh, hovorí o rovnakej práci alebo o práci rovnakej hodnoty pri rovnakom vzdelaní. Čiže možno vyriešime situáciu e, žien ktoré budú lepšie vzdelané že budú môcť obsadiť e, lepšie posty ale tým nevyriešime otázku pay gapu. To je v e, inej, inej rovine, ale samozrejme, že vzdelanie podporujem zaznela tu ešte jedna dôležitá vec od, eh, eh, pani delli že práca ženy ako matky nie je počítaná do hrubého domáceho produktu. A aj z tohoto pramenia eh, pramení nerovnaké odmeňovanie. Už som to povedala minule, že pay gap začína po prvom tehotenstve, po prvej materskej dovolenke pretože e, materstvo nie je v spoločnosti považované za hodnotu ale skôr za handicap ktorý tá žena so sebou nesie. určite veľká diskusia bude okolo sankcií. rovnaká diskusia bola už v roku two thousand and six a rovnaká diskusia bola pri správe pani bauer o gender pay gap a tu by som chcela e, možno pozvať moje kolegyne, aby sme v sankciách boli realisti. Dnes sme na tomto výbore prijali e, uznesenie k materskej dovolenke, keď to skrátene poviem. A jedným z dôvodov, prečo toto uznesenie bolo treba prijať, bolo preto, že pred tými e, piatimi alebo šiestimi rokmi ambície parlamentu boli príliš veľké. Čiže my musíme počítať, ak chceme zmeniť smernicu, musíme počítať aj so súčinnosťou s Európskou radou. A ak my dáme e, nesplniteľné e, požiadavky, tak e, sa dostaneme do patovej situácie a môžeme, e, nesplní sa sen pani Dely, že v jej e, volebnom období teraz vyrieši sa situácia nerovnakého odmeňovania alebo nerovnakého postavenia žien. Ja by som si veľmi priala a ja skutočne spočítam s vašou spoluprácou, aby táto smernica eh, aby tento recast bol prijatý s čo eh, najväčšou väčšinou poslancov na pléne európskeho parlamentu. a vidím, vidím eh, určite mám nádej v našich stretnutiach ako spravodajcu a tieňových spravodajcov ako som už povedala ja som otvorená pre eh, vaše pozmeňovacie návrhy ale musíme skutočne chodiť po zemi a, a a navrhnúť text, ktorý jednak získa eh, podporu v Európskom parlamente, bude alebo mm, e, podporí e, komisiu aby pripravila nový text ale potom aj v negociáciách s európskou radou aby tento text bol nakoniec e, prijatý a ja vám ešte raz skutočne veľmi veľmi pekne ďakujem za všetky pozmeňovacie návrhy aj za vašu, vašu súčinnosť pri tvorbe tohto textu. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Toto bol posledný bod dnešného zasadnutia nášho výboru. O tomto dokumente, už som spomínala, sa bude hlasovať 15. sixteen 16. júna. Takže dovtedy želám veľa, veľa príjemných stretnutí a plodných, aby tá správa naozaj bola, čo najkvalitnejšia. Zajtra sa stretneme o 9. ráno. Ďakujem veľmi pekne.